präsident! darf sie bitten platz zu nehmen? prosím vás aby ste si posadali. Äh, Vážené dámy a páni, chcel by som vás srdečne privítať a otvoriť toto zasadnutie. Ako Prvý bod na programe schôdze máme rozprávu o budúcnosti Európskej únie a to vo forme vyhlásenia Rakúskeho spolkového kancelára Wernera Feimana ktorého tu chceme srdečne privítať. Vítame vás tu. Pán spolkový kancelár, je nám naozaj potešením, že ste tu dnes e, spolu s nami. Dámy a páni, na e, laviciach Európskeho parlamentu e, sme videli takisto aj zástupcov Španielského kráľovstva a tiež je tu prítomný pán De Vigo. Dobrý deň, pán minister, vítame vás medzi nami. Pán spolkový kancelár, chcel by som sa vám poďakovať, že ste prijali moje pozvanie do Európskeho parlamentu, aby ste nám uh, tu podiskutovali s eh, zástupcami eh, nášho parlamentu o budúcnosti Európskej únie. V tomto roku 2013 sa nachádzame v rozhodujúcej fáze európskej politiky. Je absolútne jasné, že súdržnosť národov a štátov našej e, spoločnosti, našej únii štátov a národov je veľmi významná do budúcnosti, tak e, z ekonomického, ekologického, ako aj zmenového hľadiska, či z politického. Pred e, niekoľkými rokmi, podobne ako vy, som nemal predstavu ani o tomto vývoji a preto táto rozpráva s jednotlivými e, členmi Európskej únie a rady v funkcii e, šéfa vlády zvrchovaného štátu veľmi dôležitá. Preto e, som vám veľmi vďačný, že ste tu dnes medzi nás prišli, aby ste s nami viedli eh, dialog. Prijal by som si, aby čo najviac vašich kolegov a kolegyň v rade našli eh, cestu k nám, aby sme mohli viesť otvorený dialog eh, s poslancami jednotlivých štátov a národov skôr, ako by sme len počúvali jednotlivé vyhlásenia o budúcnosti Európskej únie na pôde iných eh, nemovní. Myslím si, že väčšina našich poslancov mm, nesúhlasí s mnohými eh, z týchto názorov. Teraz eh, chcem odovzdať slovo mm, spankovému kancelárovi Rakúska, pánovi Fajmenovi. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda komisie, som veľmi rád, že ste si urobili čas a že ste prišli medzi nás, vážení pani poslanci, pani poslankyne, dámy a páni. Samozrejme, že pre mňa je veľkou cťou eh, s vami diskutovať o očakávaniach o budúcnosti Európskej únie a tým pádom aj celého Európskeho spoločenstva eh, v tej chvíli, keď viac ako 5,5 miliónov mladých ľudí v Európe nemá prácu v tej dobe, kedy viac ako 8,5 miliónov ľudí, ktorí majú menej ako 24 rokov, nemajú prácu, by bolo naozaj veľmi cynické, aby sme povedali, že sme krízu prekonali. A preto som pevne presvedčený o tom, že na rozdiel od 30. rokov sme vytvorili mnoho nástrojov, vďaka ktorým môžeme jednotne zareagovať na finančnú a hospodárskú krízu. Prognózu, ktorú niektorú, ktorý niektorí sformulovali, a to, že na konci roku 2012 za nás bude v eurozóne menej, sa teda nenaplnila. Všetky tieto apokalyptické predpovede sa na teda neuskutočnili a to práve vďaka e, spoločným snahám, ktoré sme v Európe spolu vyvinuli. Spoločne sme dokázali celý rad veci a ja som presvedčený o tom, že bez Európskej únie, bez tohto nášho spoločného diela by sme zažili ešte oveľa väčšie škody tak hospodárskej ako aj ekonomickej kríze a že by sme teda im nemohli takto efektívne a dobre čeliť. Avšak zďaleka nemôžeme byť spokojní. Pokiaľ bude rast natoľko pomalý a nezamestnanosť taká vysoká, ako je dnes, ak chceme posilniť, ak posilníme Európu, posilníme sami seba. Keď poškodíme Európe, škodíme koniec koncov vždy len sami sebe. A chcem to povedať z krajiny, ktorá patrí k netoplátcom. Pretože netopláca predsa znamená, že keď porovnáme tie konečné platby a to, čo dostanete na priamej podpore, stále platíte viac. Odovzdávate viac. Ale Hovorím to aj odhľadnúť do toho, že v Rakúsku profitujeme od toho, že do, pretože do druhých krajín exportujeme a naše firmy sú veľmi úspešné v mnohých iných krajinách EÚ. Aj to je prínosom pre krajinu a to je treba v tej bilancii vziať do úvahy, keď sa bavíme o prínosoch a mínusoch EÚ, aj keď sa bavíme o spoločnej mene v eurozóne. Len ak budeme pestovať túto solidaritu, ktorá by mala byť vlastne takým vyznamenaním Európy a niečím špeciálnym pre Európe, ak to budeme brať ako model, ktorým sa EÚ líši od iných kontinentov, demokracia, sloboda, ale aj to, ako pristupujeme k sociálnym otázkam. Práve táto socialita sa nesmie obmedzovať na národné hranice, ale musí sa rozšíriť na celú spoločnú Európu, pretože buď sa budeme mať všetci spoločne dobre, alebo sa budeme mať spoločne všetci zle. Hovorím to práve preto, že, preto, preto, že mi veľmi často je kladená otázka napríklad opatrenia, spoločné investície, ku ktorým sme sa rozhodli, alebo fiškálny balík, rozpočet, finančný výhľad, v ktorom dúfam, o ktorom dúfam, že bude naozaj udržateľným príspevkom k tomu rastu v najbližších rokoch. Teda pýtajú sa ma, čo to všetko, aký to má všetko zmysel. Na to sa dá odpovedať dvojako. Po prvé, môžeme povedať, a o tom som hlboko presvedčený, že to, čo sa týka sociálnej rovnováhy v Európe, je podmienkou toho, aby to bolo prijaté občanmi, občanmi. A je tu história, história susedov, ktorí kedysi navzájom bojovali, boli tu násilné konflikty, bojovalo sa na život a na smrť a títo susedia teraz vytvorili spoločenstvo, kde dokážu žiť ve miery aj keď tie konflikty existujú, aj tie boje, ale bojuje sa mierovými prostriedkami. To, že ak spojíte svoju výrobu oceli trebárs a tieto fabriky potom prinesú e, lepšie výhody, väčší zisk, než keď budú fungovať samostatne, to, že sme sa to naučili, vypovedá o tom, že žijeme v generácii miery. A to bez takéto sociálnej kohezie a súdržnosti podľa mňa nejde dlhodobo garantovať. Nemôžeme a nedokážeme zastupovať Európu, kde by tam pre Európu, kde by mladí ľudia strácali nádej, pretože ich nie je treba, nemajú nádej, pretože po skončení školy alebo keď majú 16 rokov, tak e, keď nedostanú šancu sa v spoločnosti vôbec presadiť a živiť sa vlastnou prácou. Preto je sociálna súdržnosť naozaj spoločnou úlohu, ktorá nie je obmedzená národnými hranicami. A až táto sociálna súdržnosť vytvára dôveru a možnosť spoločne v miery sa ďalej rozvíjať. Isté v mnohých bodoch sme ešte od splnenia toho cieľ, tohoto cieľa veľmi ďaleko. Predstavme si, že by sme niektorých z týchto nástrojov nenasadili. No tak komu by sme tým uškodili? Predsa by sme neuškodili tým, kto pri tých špekuláciách zarobili milióny, alebo tí, ktorí, ktorí sa naozaj zdialili od reálneho hospodárstva. Tí predsa nebudú platiť účty, keď bude nejaký štát bankrotovať. Nie, platiť budú vždy tí nesprávni. Sú to ľudia, ktorí musia si kupovať lieky v letárni a inak to nejde. Vždy platia tí nesprávni, pretože práca tých ľudí, ktorí nerobili žiadne machinácie a špekulácie, ale tým je vystavený účet. A preto je našou spoločnou úlohou, aby sme z tej krízy vyviedli tie správne závery. A k tomu podľa mňa, k tým záverom, patrí úspornosť, zvýšenie konkurencieschopnosti a tiež posilnenie investícií a solidarita. Posilnenie investícií predsa môže nastať iba vtedy v krajinách, ak tie možnosti na to budú, ak na to bude vytvorený priestor a tam pred nami leží ešte kus práce. E, boj proti tým krajinám, ktoré sa v krajine, e, ktorých sa snažia o daňové podvody, takže boj proti daňovým podvodom, posilnenie daňových úradov, nie len teda, aby e, na papieri boli schválené dania, daňové predpisy, ale aby naozaj sa aj tieto dane vyberali. A e, právny štát a tým pádom aj dôveryhodnosť pre investorov, to sú podľa mňa práve správne odpovede na naše otázky. A sú to správne odpovede preto, že ak budeme iba krátiť tie výdavky, tak tým krajine zmenšujeme ich šance práve na poli investícií v výskume, vzdelávaní a tak ďalej vo všetkých tých oblastiach, ktoré sú faktormi, ktoré krajiny, krajinu naopak vedú k väčšej konkurencieschopnosti a k hospodárskému rastu. Samozrejme, vieme, že je tu veľa toho, čo sa dá kriti- kritizovať a čo aj v posledných týždňoch zaznelo z rádov verejnosti na adresu opatrení, ktoré pripravujeme a ktoré prijímame. Aj veľa otázok, ale som presvedčení o tom, že sme na spoločnej lodi a e, nemôžeme sa tešiť iba z tých výhod, keď je fajn počasie, ale keď príde búrka a keď sme otrasení, tak na to, aby sme sa dostali opäť do pokojných vôd, je treba držať ten kurz a držať pospolu. A to preto, že nesmieme prestať riešiť stále iba tie dlhy, tzv. dlhový manažment, ako tomu hovorím. V posledných rokoch sa ten vývoj naozaj absolútne divergoval. Keď sa pozriem na čo sa dialo v Nemecku alebo v iných krajinách, boli tam dlhodobé úrokové sadzby pod 2%, nižšie než 2%, no dobre. Ak by to tak šlo ďalej, tak možno dokonca za to niečo raz dostanete. Na tie krátkodobé dlhopisy to bolo dokonca ešte iná situácia. A potom tam boli iné krajiny, kde mali tú úrokovú sadzbu priemysly dlhopisov 6, 7, 8 A tam samozrejme v takýchto krajinách neexistuje takmer žiadny priestor na investícia. Preto si myslím, že je treba tie doteraz prijaté ochranné opatrenia predstavujú ešte len začiatok vôbec toho systému, kedy musíme zvládnuť tie dlhy, tzv. ten dlhový manažment. A teraz, aby sme si správne rozumeli, neznamená to, že budeme teraz ručiť za dlhy, ktoré spravili iní. Nie. Znamená to, že nenecháme už teraz moc v rukách špekulatívnym finančným trhom a moc nad tým, ako sa bude vyvíjať finančná situácia v EÚ. To znamená, chceme mať kontrolu nad tým, ako sa bude vyvíjať tá dlhová kríza, tak aby sme našli ten správny, správnu cestu, vytvoriť možnosť, aby krajiny mali tú možnosť teda ďalej investovať. A v tejto súvislosti dovolte, aby som vyjadrila aj poďakovanie Európskemu parlamentu, teda vám, za to, že v otázkach regulácie dohľadu finančných trhov a taktiež pri e, daní z finančných transakcií sa zasadili mm, o dobré veci, podľa mňa, pretože zhodli sa na tom všetky strany tu na európskej úrovni a veľmi silne sme sa zasadili o to, aby Európsky parlament sa takto jednoznačne a jednohlasne vyjadril na podporu dane z finančných transakcií. Na jednej strane je to taký symbol toho, že aj finančné trhy majú prispievať k tomu, k vytváraniu, prostriedkov na e, potom vyriešenie škôd, ktoré v rámci tých trhov vznikajú a pri vytváraní nových priestorov na investíciu, ale má aj ďalšiu teda funkciu a síce, aby stav priemyslu vôbec služieb, reálne hospodárstvo Európy mohlo byť posilnené a nie aby tie peniaze potom tiekli do nového kasína alebo e, zostávali tým finančným trhom samotným. Preto tieto zákazy, regulácie, dohľad nad bankami a tak ďalej, e, bankrotové právo, to všetko má za cieľ posilniť reálne hospodárstvo. A ak sa bude spravodlivo rozdeľovať aj to riziko, nie že jedný to riziko budú vytvárať, druhí naň budú platiť, ale taká rovnováha, všetky tieto úvahy z regulačného hľadiska sú podľa nás nutné na to, aby sme občanom ukázali, že áno, možno sme ako politici zodpovedný zodpovední eh, politici teda v tejto pozícii nemali dosť nástrojov na to, aby sme tú situáciu riešili, ale do budúcnosti chceme mať tie nástroje, aby sme do budúcnosti mohli zaručiť, že sa takáto podobná kríza opakovať už nebude a že z toho dokážeme vyviesť dôsledky. A práve preto sú práve tieto nástroje, dohľad, rozdelenie vkladov a úverových položiek bank také nutné. Ďalej zasadzujeme sa o to, čo by niektorí mohli považovať za samozrejmosť. Ale predsa len to viedlo aj ku kontroverzným diskuziám, pretože existujú aj iné názory a preto to chcem zdôrazňovať. Ide tu o zabezpečenie do budúcnosti v oblasti napríklad infraštruktúry alebo pitnej vody. Tam, kde je možné, aspoň z môjho pohľadu dokonca je to nutné, aby si tam štát nechal istý priestor k manevrovaniu a aby sme sa nenechali strhnúť falošnou myšlienkou liberalizmu, pretože tá hovorí rýchlo e, o tom, že je to ľahko sa to predáva, ale je veľmi ťažké to naspäť získať do štátnych rúk náspäť do moci štátu. Aj, aj tu zoštátniť naspäť. A aj tu je opäť platí to, že požiadavky mnohých ľudí, že predsa práve politici, tí, ktorí sú zodpovední v oblasti politiky, by mali naspäť získať primát politiky a to, že tí, ktorí sú v politickom svete zodpovední za tieto oblasti, sú považovaní za vinníkov, pretože ich občania vnímajú ako vinníkov pretože majú možnosť sa predsa vyjadriť k machináciám, špekuláciám a pretože sme zaviazaní k tomu vytvoriť nástroje na to, ako sa s týmito otázkami vysporiadať. K tomu podľa mňa patrí aj práca s mládežou a otázka mládeže, vzdelávanie. Rakúsko patrí k krajinám s najnižšou mierou nezamestnanosti, zvlášť v oblasti mladistvých je treba podporiť odborné vzdelávanie mladých, pretože to podporí práve štandardy v Európe, hospodársky štandard aj do budúcnosti. Garantovať vzdelávanie znamená, že budete mať 16-ročných mladých ľudí, ktorí nebudú musieť ísť na ulicu, ale že ich budete môcť rovno presunúť do pracovného procesu, do priemyslu a tak ďalej, prípadne ešte ďalej dovzdelávať, ktorí už budú mať dostatočné vzdelanie alebo učilište na to, aby mohli pokračovať ďalej a aby boli k dispozícii v tom pracovnom procesu, aby sami mali k dispozícii tie nástroje, ktoré im umožňa uchytniť sa na pracovnom trhu. Takýto duálny vzdelávací systém a takáto garancia toho vzdelávania nám dáva naozaj veľa možností e, zabrániť tomu, čo mu zabrániť musíme a to je práve, že mladí ľudia budú strácať nádej. Teraz taká trošku hra s myšlienkami. Ak by sme prestali, ak prestaneme sa baviť o rábatoch pri finančných otázkach, ak si povieme, to by sme mali investovať do vzdelávania a do tohoto dvojitého systému vzdelávania. Keby sme to urobili, tak by sme mali milión 16-17 ročných, ktorí by nemuseli skončiť na ulici, ale dostali sa do pracovného procesu a to by predsa v dnešnej Európe malo byť možné. Rakúsko tiež teda takéto myslenie, ak si všetci zachovajú tie rábaty, tak aj Rakúsko a ak je to regionálne myslenie takéto rozhodujúce a ak by to malo potom zabraniť tomu, že tá kultúrna politika a identita sa zachová v danej krajine, tak potom by aj tie e, obtiažné časti hospodárstva jednotlivých krajín, napríklad v oblasti ťažby alebo tam, kde je konverzia, tak to sú všet, kde sa konvertuje ten priemysel, všetky tieto veci by sa mali uplatniť v rámci Európy. Aj tá transformácia priemyslu. Ale zmyslom potom musí byť vždy nejaký výsledek, výsledok, nejaký cieľ. Cieľ, ktorý môžeme dokázať, že to niečo prinieslo, pretože tak, ako to požadujeme od investorov, od priemyslu a tak ďalej. A síce my chceme tiež dôveru a chceme dôveru uh, aby sme aj my boli dôvery hodní do budúcnosti pre občanov EÚ. Ešte jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť. Udržateľnosť, dôveryhodnosť v energetickej politike je pre mňa ako pre rakúskeho kancelára to pre mňa predstavuje obnovi, predstavujú obnoviteľné zdroje. Pre niektoré krajiny je e, tento, táto transformácia a, e, energetiky ľahšia pre iných, ťažšia, ale chcem povedať jedno, jader, jadrová energetika nie je pre mňa a pre nás možnosťou. Ako ukázala Fukushima, nedá sa, nedajú sa atomové elektrárne kontrolovať. Nevieme vyriešiť budúcnosť, e, konečné e, skladovanie ani dokonca stredne strednedobé otázky skladovania a preto, ako to hovorila aj komisia, respektíve ako ukázali e, záťažové testy komisie, je treba overiť, aké sú, naj, aké sú najbezpečnejšie opatrenia pre atómové elektrárne a podľa mňa najbezpečnejšia atómová elektrárne je tá, ktorá nefunguje, prípadne vôbec neexistuje a naozaj možnosťou do budúcnosti pre mňa jedinou sú obnoviteľné zdroje. Vidím, že vy sa tu niektorí nad tým pousmievate, ale tí ľudia, ktorí žili a žijú vo Fukushime, tí sa neusmievajú a nesmejú sa týmto vyjadrenia, pretože aj ďalšia generácia sa bude musieť vysporiadať s otázkou s tým, ako vyriešiť to, čo sme im zanechali, aj ten e, jadrový odpad. A to tiež patrí k premyšľaniu nad udržateľnou politikou. Preto môžem povedať, že som veľmi hredý na generáciu predchádzajúcich politikov, ktorí po druhej svetovej vojne našli odvahu pripraviť tento mierový projekt a potom ho realizovať vo forme Európskej únie. Nie, nebolo to tak, že sa tam počítalo, či sa to vyplatí mesiac od mesiaca, či to bude pre danú krajinu prínosom alebo nie, ale naozaj tam bol spoločný cieľ a spoločný výsledok, o ktorý sa usilovalo. Teraz sa chcem obrátiť smerom na Južnú Európu. Ak, keď o niekoľko rokov naše deti, vnúci, a nie len deti nás v Rakúsku, ale Grécku, Španielsku a tak ďalej, keď budú hodnotiť tú politiku, ktorú robíme dnes, tak potom chcem ja dnes ako rakúsky kancelár povedať, že solidarita a láska k blížnemu bola silnejšia než špekulácie. Aspoň to by som si prijal, aby, to, aby sme to mohli zhodnotiť a aby takto bola hodnotená naša politika. Ďakujem za pozornosť. vielen dank herr bundeskanzler! das wort hat für eine kurze intervention herr barroso. predseda pán kancelár, vážení poslanci. V krátkosti by som chcel využiť túto príležitosť, aby som sa e, poďakovala za blahožel kancelárovi za otvorenie tejto rozpravy. Spolupráca na e, národnej a európskej úrovni je nevyhnutná, ak chceme prekonať krízu. Vaša návšteva, pán kancelár, v tomto parlamente je dôkazom toho, že si uvedomujete, že táto diskusia musí prebiehať tak na národnej, ako aj na európskej úrovni. Chcel by som sa poďakovať rakúskému kancelárovi za jeho osobné eh, nasadenie vo vzťahu k Európskej únii. Vy to svojou prácou dokazujete. Ďakujem vám za to a chcem poďakovať aj vašej vláde a vašej krajine. Rakúsko skutočne je vedúcou krajinou pri presadzovaní veľmi dôležitej politiky na európskej úrovni a to sociálny dialog so sociálnymi partnermi. To je veľmi výrazné práve v Rakúsku, ktoré, ako vieme, je krajina, ktorá má najnižšiu nezamestnanosť v celej Európe. Chcel by som sa vám poďakovať aj za silnú podporu eh, vašich eh, záruk pre mládež. Zároveň oceňujeme podporu Rakúska pre daň z finančných transakcií na európskej úrovni, pretože Rakúsko ako čistý prispievateľ sa zúčastňuje na rokovaniach o viacročnom finančnom rámci. Takisto je veľmi dôležitým aktérom, pokiaľ ide o čistú energiu a napokon by som sa chcel zmieniť o veľmi silnej podpore Rakúska ktorú prejavuje Európskej agende pre jadrovú bezpečnosť. Toto je len niekoľko príkladov prínosov Rakúska pre Európu. Ako predseda Európskej komisie sa teším na úzku spoluprácu s vami, s vašou vládou a ďakujem Rakúsku za jej záväzok prospech Európy. Ďakujem pánu predsedovi Barozovi. Menom Európskej ľudovej strany teraz má slovo Európ Dol. Pán predseda parlamentu, pán Martin Šulc, pán predseda komisie, veľmi drahý Jose Manuel, pán kancelár, eh, drahý pán Werner Fajman, drahý kolegovia, dámy a páni. Najprv chcem poďakovať eh, pánovi kancelárovi za to, že prišiel sem na toto eh, fórum do parlamentu a umožnil tak diskusiu s ním. Dámy a páni, drahí kolegovia, určite vás to neprekvapí v na tomto fore, že my veríme v pridanú hodnotu Európe, Európe, ktorý má dôveryhodný rozpočet, pretože za úplnej hospodárskej krízy vďaka práve Európskemu rozpočtu niektoré eh, krajiny mohli nadalej pokračovať vo svojich investíciách a takisto aj zabranie deficitom. Tie odvážne rozhodnutia už začínajú nám prinášať v Taliansku, Írsku, Portugalsku, Španielsku prvé ovocie. V eurozóne eh, sa nám podarilo znížiť dlh. Myslím, že potrebné to pripomenúť, toto úsilie, ktoré je za tým, ale hlavne my sme není ukolísaní ilúziami, pretože ten tlak naďalej trvá, všetky problémy ešte nie sú vyriešené a keď si myslíme, že kríza je za nami, tak eh, to sa e, znamená, že ešte len sa pripravuje druhá vlna krízy. Môžem o tom hovoriť, pretože častokrát som to spomínal pri rôznych témach a dokonca aj dnes. Ak to není treba prípad Rakúska možno, e, čelíme veľmi vysoké nezamestnanosti, hlavne v oblasti mladých. Niekde až 55 z nich v niektorých štátoch sú bez zamestnania. To nie je udržateľné, pretože potrebný raz, preto aby sme naštartovali e, zamestnanosť, ešte tu nie je zabezpečený. Nemôžeme takto pokračovať. Musíme nájsť riešenie na to, aby sme sa z toho dostali. Musíme sa snažiť eh, posilňovať našu úniu. Je potrebné mať viac Európy. Vo všetkých oblastiach je potrebné mať viacej harmonizácie. Drahí kolegovia, tento európsky deficit na totiž to veľmi stojí aj tak zo sociálneho hľadiska, to hlavne, pretože tu nemáme spoločné európske pravidlá, napríklad odchod do dôchodku alebo takisto eh, nezamestnanosť a jeho prístup eh, k nej a tak ďalej. Nemôžeme si dovoliť toto, pretože ak chceme zabezpečiť európsku solidaritu vo fiskálnom hľadisku, a keď si zoberieme aj podozrenia z eh, fiskálneho dumpingu medzi niektorými štátmi a nebudem hovoriť ešte ani o eh, miere zdanenia. Avšak minimálne potrebujeme tie eh, fiskálne alebo daňové základy a hlavne pokiaľ ide o oblasť eurozóny, pretože to nie je normálne, pretože že nie je normálne, že v niektorom štáte nemáme nástupnícke práva a zatiaľ čo v ďalších spôsobujú tieto pravidlá e, to, že je tu narušený hospodársky trh, ako aj e, hospodárska súťaž. Avšak toto všetko e, ide ruka v ruke aj s transparentnosť určite v ekonomickej oblasti, ale takisto aj v bankovej oblasti, kde pravidelne žiadame trebárs od Luxemburska alebo Rakúska, aby implementovali smernicu z roku 2003, pokiaľ ide o úspory. Bankové tajomstvo práve umožňuje niektorým, aby unikli daňovým povinnostiam a to nemôžeme tu ponechať napríklad v Európskej únii. Rakúsko naozaj, keď vstúpilo do Európskej únie, vďaka tomuto prístupu získalo veľa. Niektoré rakúske podniky sú momentálne špičkovými, pokiaľ ide o technológie v rámci stredného východ, strednej východnej Európy. A takisto a rakúske banky sú aj tie najdynamickejšie v rámci tejto oblasti. Avšak toto by nebolo možné, tento úspech, bez európskej politiky, ako aj bez spoločnej poľnohospodárskej politiky, vidieckej politiky, a rozvojovej politiky, ktorú Rakúsko príkladne implementovala pána kancelára. Keď sa odoberám do Rakúska, častokrát o to žiadam, aby hlavne tieto politiky nepustila z rúk Hlavne e, sa neobráte o týchto politik, pretože ak e, tak urobíte, tak pustíte aj veľa pracovných príležitostí. No, takisto v rámci Európy musíme čeliť mnohé veľkému populizmu, avšak treba pripomenúť, že naozaj Európa eh, je eh, taká dvojstranná cesta. Nemôžeme umožniť jedným eh, profit a na druhej strane tým, aby sme im odmietali pomoc tým, ktorí sú v ťažkostiach, pretože títo prispeli k vašmu úspechu a Rakúsko, a ja som o tom presvedčený, príjme túto zodpovednosť ako ekonomický model, ktorý je príkladný, pretože naozaj veľa získala z jednotného trhu, pretože keď jedna krajina pod podpory druhu, keď zabezpečí implementáciu reforiem, tak prispieva aj k tomu, aby e, budovala toto stavenisko solidne. Je potrebné, aby sme si navzájom pomáhali. To je základné, je to otázka solidarity, ale takisto aj zodpovednosti. A teraz e, nemôžeme sa len e, uzavrieť do seba, naopak musíme investovať, kapitalizovať tento úspech a zabezpečiť viacročný rozpočet, ktorý by bol zárukou pre našu opätovne získanú opätovne získaný rast, tak ako to, eh, to pripomínam tým, ktorí tento pocit už nemajú, že to nie je možné v rámci solidarity sa takto chovať. Pán kancelár, vy môžete s nami rátať na úrovni eh, na tej istej úrovni, ako my, my môžeme rátať s vami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne frakcii za socialistov a demokratov e, má slovo Svoboda Hanes. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán kancelár. E, vy viete, čo znamená learning by doing, teda učiť sa tým, že to človek robí a sám viete, ako to funguje. A sám ste sa stali aj takým, dá sa povedať, trvalo udržateľným Európanom, keďže ste sa presvedčili o tom aj v tej vysokej politike, že krízy sa dajú riešiť len spoločne a nie každý sám za seba. Ale predsa len Rakúsko je možno trochu na, je geograficky medzi aj tým severom, juhom, východom a západom. A trpelo by Rakúsko, ale nielen Rakúsko, ale aj všetci ostatní. Ak sa pozriete na najnovšie štatistiky, tak potom naozaj úroveň chudoby respektíve nezamestnanosť naozaj veľmi diverguje tie ukazatele, ktoré máme v rámci EÚ. To neznamená, že potom e, treba my v Rakúsku alebo v Nemecku sa máme dobre, ale máme isté sociálne postoje, ktoré nám nedovolujú takúto situáciu tolerovať. E, chcem tu preto vyjadriť podporu tomu, čo ste povedali, a síce e, tej divergencii úrokových sadzieb. Hovorili ste, že naozaj tie úrokové sadzby a ich, tie rozdiely, ktoré v rámci EÚ existujú, sú nepriateľné. A čísla sú nám veľmi dobre známe a naozaj je to niečo, čo my tu zastupujeme v rámci e- Európskeho parlamentu a očakávame aj od komisie, aby vydala pozitívny počet a pozitívnu odpoveď, aspoň aby sme si rozmysleli, ako je možné túto situáciu riešiť, ako je možné, že došlo k takým rozdielnym rokovým sádzbám. Nejde o to, že niekde je tá úroková súdba veľmi vysok, sú veľmi vysoké, ale o tom, ako spoločne vyriešiť túto situáciu. Ďalšia vec, ktorá nám je spoločná, v istom zmysle Rakúsko a možno aj povedať, treba hovorím to aj patriotisticky, hovorím to aj z hľadiska sociálneho demokrata, e, sme vlastne tu trošku takým takou protiváhou modelom, ktorý stojí proti neoliberálnemu modelu. To znamená, tí, ktorí tvrdia, že budeme konkurencieschopní len ak budeme znižovať výhody sociálneho štátu. Ale my chceme dokazovať, že naopak konkurencieschopnosť a, sociálny, e, a princípy sociálneho štátu idú ruku, ruka v ruke. To znamená, je to naozaj konkrétny politický postoj, ktorý vedie k tomu, e, že hospodársky a sociálny rast je vyvážený a kde hrá rolu partnerstva ako prezident Alan a Jean Makarov, ukázalo sa, že je naozaj možné a je dobré fungovať ako sociálni partneri napríklad pri reformovaní pracovného trhu. Bavili ste sa, hovorili ste o investíciách. Investície sú možné aj vtedy, sú možné len vtedy, ak sa neškrtá v maximálnej možnej miere, ak e, riešime rozpočtové problémy nielen na videokovej stránke, ale aj príjmovej. A samozrejme otázka mládeže a vzdelávania. To je opäť to, čo pre Európu požadujeme. A nie len to, že to príjmú dobrovoľne niektoré členské štáty, ale aby to bola spoločná akcia celej EÚ. Ako hovorila ak- komisia, je treba pokročiť ešte o, ísť ešte o krok ďalej a to tým, že dáme k dispozícii v rámci Európskeho sociálneho fondu aj tie prostriedky, aby bolo možné sa potom zasadiť pre mládež a preto nechceme krátiť E, prostriedky v sociálnom fonde. Naopak, chceme viac peniazy, viac peňazí pre sociálny fond a pre našu mládež. E, ďalej, daň z finančných transakcií. Naozaj mnohí sa tomu usmievali. A opäť zase téma tejto dane. A teraz už snáď sa nachádzame v, e, pred konečným rozhodnutím. Dúfajme, že to tak bude. Aspoň zajtra budem trvať na tom aj požadovať toho ďalšieho predsedníctva aby sa to dotiahlo dokonca. Prepačte, podobne ako kolega Dol, tu chcem povedať to, že Boj proti daňovým únikom potrebuje našu aktívnu účasť EU časti Rakúska a Rakúsko a Luxembursko by teraz naozaj mali učiniť ten krok, aby sme ten spoločný boj proti daňovým únikom a podvodom doviedli do úspešného konca. Musí byť povinná informačná povinnosť, pretože oznamovacia povinnosť. Naozaj chceme spoločný boj proti daňovým podvodom, spoločnú dohodu z Európsku, Európskej únie so Švajčiarskom, aby aj v tomto prípade Rakúsko a celá EÚ postupovala jednotne. A posledná vec, pán kancelár, myslím, že je naozaj veľmi dôležité, a to e, zaznelo aj vo vašich záverečných slovách, vy ste sa vždy veľmi jasne vymedzovali e, e pravicového extrémizmu aj pravicového extrémizmu. To je dobre. A sú, sú e, v politike vrcholovej politike ľudia, ktorí sa nedokážu e, voči tomuto vymedziť. E, možno by to bolo dobre, aj keď by to mohlo naraziť na kritiku, že pán Cameron. Um, myslím si, že práve ten trend uh, ísť proti pravicovo extremistickým stranám je veľmi dôležité, pretože boli strany, ktoré s nimi paktovali, vieme, ako to dopadlo a je e, možný iba jeden jediný postup voči pravicovému extrémizmu a ten je v Európe jasný. Ďakujem pekne. Za alianciu liberálov a demokratov Guy Verhofstadt, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade, pán kancelár, ďakujem vám za váš inšpirujúci prejav. Myslím si, že je to vhodný čas na to, aby sme hovorili o budúcnosti Európy a aby sme si vypočuli čistého prispievateľa, ktorý nám predkladá dobré argumenty proti ďalšiemu e, čistému prispievateľovi na druhej strane kanála. Čiže nie každý čistý prispievateľ je rovnaký. A musím, pán Pajman, povedať to, čo ste vy napokon už zmenili v rozhovore, ktorý ste dali pred niekoľkými dňami. A sice, že tu nie je celkom jasno, pokiaľ ide o budúcnosť e, Európy na druhom brehu Lamanšu. Mám taký pocit, že pán Cameron ako si nevie e, súhlasiť ani sám so sebou, pokiaľ ide o miesto a Eh, čas, kedy by mal vystúpiť so svojím historickým prejavom, pretože v piatok eh, ten jeho prejav o budúcnosti Európy musí byť skutočne historický, eh, dokonca ešte viac, než tomu bolo v prípade prejavu Margaret Thatcherovej, ktorá v roku 1988 prehovorila v Bruges, ale to bol skutočne proeurópsky prejav. Ja teraz citujem Margaret Thatcherovú, ktorá povedala, my musíme robiť viac spolu, ale to je presný opak toho, čo chce robiť pán Cameron v piatok ale už teraz v tejto rozprave pán predseda a za prítomnosti pána Fajmina by som chcel odpovedať pánovi Cameronovi, Cameronovi, pretože my už vieme, čo on chce povedať v piatok a ja môžem v mene väčšiny e, tohto parlamentu povedať, že nie je absolútne žiadna možnosť renegociovania členstva zo strany jednotne, jedného členského, členského štátu. Má to jednoduchý dôvod. My potrebujeme jednu Európsku úniu, jednotnú Európsku úniu a nie Európsku úniu a la carte, takú ako máme dnes, kde sú rôzne opt-in, opt-out, derogácie, výnimky, e, zľavy. A verte mi, že to, čo dnes máme, to je únia a la carte. E, mali sme úniu šiestich zaklad- otcov zakladateľov, potom sme mali úniu 12, potom úniu 15, ďalej úniu 17, to bol e, oblasť eura, a potom sme mali úniu 25, takisto e, európsky patent Schengen a teraz máme úniu 27. Pán predseda musíte skutočne pripustiť, že Únia to je veľmi čudná a zvláštna entita, eh, lebo niektoré členské štáty sa nemusia zapájať do európskych politík, ale niektoré si môžu zvoliť nezúčastniť sa. Zoberme sa napríklad Schengen. Eh, Británia je súčasťou Únie, ale nie je súčasťou Schengenu. Čiže ako môžete svojim občanom vysvetliť, vysvetliť túto Európu a la carte. Môžem vám povedať, že pokiaľ ide o renegociovanie postavenia Anglicka, Spojeného kráľovstva alebo ktorejkoľvek inej krajiny, to môže situáciu iba zhoršiť. A pán Cameron nám v piatok môže povedať e, niečo, čo by mohlo e, podriť e, jednotný trh Keby napríklad e, Francúzi povedali, no, my, my, nám sa páči priemyselná politika, nepáčia sa nám však nejaké pravidla. Alebo Nemci by mohli povedať, nám sa páči jednotný trh, ale nepáči sa nám jednotný trh služieb. A to, čo povie pán Cameron, pokiaľ ide o renegociovanie v jeho ponímaní, tak to by mohlo znamenať koniec jednotného trhu a v podstate aj koniec Európskej únie únie. A vážení kolegovia, toto nie je v záujme občanov a rozhodne to nie je v záujme ani britských občanov, pretože to môže viesť len k zániku jednotného trhu alebo k e, členstvu e, Británie ako e, druhoradého člena Eh, alebo eh, k vytvoreniu krajín, ktoré by boli síce členmi, ale nemali eh, by zodpovednosť, ale pritom si Británia musí uvedomiť, že dve tretiny jej exportu smerujú do zvyšku EÚ a do Európy. A zdá sa, že v posledných týždňoch tomu ako si nerozumejú. Preto záverom, pán predseda, mi dovolte povedať, že my nechceme, aby aby nastúpilo individuálne renegociovanie toho, čo sme spoločne dosiahli. My potrebujeme presný opak toho, čo nám povie pán Cameron v piatok. Potrebujeme, aby sme spoločným úsilím vytvorili integrovanejšiu Európu, pretože ak chceme čeliť všetkým výzvam, o ktorých ste, pán Feman, správne hovorili vo vašom vystúpení, tak musíme vytvoriť integrovanejšiu integrovanejšiu Európu, ktorá dokáže čeliť týmto výzvam, ale nemôžeme dopustiť, aby si jeden člen EÚ robil takéto e, individuálne plány. Ďakujem pekne, pán Verhoštát. Slovo má Rebeka Harms za stranu zelených. Ďakujem pekne, ďakujem za slovo. Vážený pán kancelár, vážený zástupcovia komisie, musím pripustiť, že keď som sa v posledných dňoch pripravovala na túto rozprávu, tak som sa naozaj veľmi tešila z toho, ktorým smerom, ktorým smerom sa vyvíjajú veci v rámci vášho, e, vašej kancelárie, vášho úradu, pretože v Rakúsku sme naozaj na to pozerali s prekvapením a tešili sme sa mm, z toho vášho silného nástupu smerom práve k silnej silnému európskemu riešeniu najťažšej krízy, akú sme za posledné roky zažili. E, pán Verhofstadt uh, spomínal niečo, o čom som si čítala tiež, a síce o kríze. A naozaj si myslím, že všetci by sme mali podpísať to, čo hovorila Marke Tečerová, a síce to, že ten problém s dlhmi, ktorý sme pripustili, aby narastol do tých rozmerov, ktoré máme dnes, že tento problém dlhový je treba vyriešiť spoločne. A tie podmienky prístupenia alebo členstva EÚ, e, ten návrh, ktorý existuje teraz, sa musí udržať aj do budúcnosti. Pretože to je jediná cesta. Pred, a nie je to ľahké ani pre tie zadložené krajiny a pre tie, ktoré musia k tomuto paktu pristúpiť. Ale tie podmienky je treba podľa mňa zachovať. E, vy ste hovorili, že s Európou treba mať trpezlivosť, že niekedy veci trvajú dlhšie, než by sme si všetci prijali. Myslím si, že jedno zásadné riešenie vôbec tohto dlhového problému a dlhovej krízy nesmie trvať prídloho, pretože potom tá kríza pritvrdí a zhoršia sa, zhorší sa aj tá sociálna kríza, o ktorej ste vyhovorili o, ako o najväčšom probléme, ktorý teraz pred nami stojí. A v tom interviu, ktoré ste dali predtým, než ste vystupovali tu, tak ste sa vyjadrili v tom zmysle, že Európa nesmie pripustiť, aby sa sociálne nerovnosti priostrovali. A to sa práve deje. To sa deje už teraz. A preto, ak chcete, uh, aby Európa spoločne vzala do ruky viac prostriedkov, aby bojovala proti týmto nerovnostiam a nezrovnalostiam, tak je to treba zvažovať v kontexte a v tom prípade sa musíte zasadzovať za pozíciu Európskeho parlamentu v otázkach rozpočtu a strednedobého finančného rámca. Moja frakcia považuje za veľmi ohrozujúce to, že momentálne navigujeme smerom, že bez eh, reformy polnohospodárskej politiky, respektíve, že rozpočet na polnohospodárskú politiku ostane bez zmeny. To je podľa nás eh, hrozné. Ďalej, ak sa nemajú zmeniť kohezné fondy podľa najnovšieho plánu a zároveň bez toho, aby sme teda zmenili spoločnú polnohospodárskú politiku, bez toho, aby sme zmenili štrukturálne fondy a zároveň chceme znižiť rozpočet. Z toho podľa nás vyplýva, že všetky ctižiadostivé, ambiciozne, inovatívne projekty, či už Youth Guarantee alebo iné intervenčné možnosti e, v prospech sociálnej e, rovnováhy budú odsudené na zanik a nebudú mať vôbec žiadnu šancu, pretože potom budeme musieť fungovať s, um, s rozpočtom, ktorý je z minulosti. A vlastne tým pádom vôbec nedokážeme splniť to, čo vy ste hovoríte. Podľa nás je Rakúsko naozaj uh, ide príkladom, zvlášť pri spoločnej poľnohospodárskej uh, politike. Ďakujeme spätne pánu Fischlerovi. Uh, to môžem v tejto chvíli povedať, ale čo sa týka greeningu, tam sa Rakúsko môže a musí zasadzovať bez toho, aby teda rakúsky farmári a polnohospodári sa nemusia ničoho obajať, pretože ten uh, proces greeningu sa musí pres, presadiť. Ďalej, jadrová energetika. Zo strany našej frakcie je fajn všetko, čo ste hovorili. Súhlasíme. Záťažové testy v tých e, záveroch, áno, sú teda konečné, ale aj, aj, pán, e, aj keď pán Oettinger uh, intervenoval v rade, ešte stále neboli schválené. A ďalej, smernica o bezpečnostných štandardoch a smernica o, o zodpovednosti pre atomové elektrárne. Zatiaľ je to iba slub, sú to iba plné reči, ktoré zatiaľ neboli naplnené a dúfajme, že sa pánu Oettingerovi podarí s tým pohnúť. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pani Harmsovej za konzervatívcov. Teraz má slovo Marta, Martin Kalan, Kalanan. Ďakujem, pán predseda. A pán spolkový kancelár, ďakujem vám za to, že ste medzi nás prišli. Musím sa ospra- ospravedlniť e, za to, e, že pán Perhofštát sa vôbec nevenoval tomu, čo ste vypovedali, ale venoval sa prejavu e, pána Camerona, o ktorom zatiaľ nikto nič nevie. Ale obávam sa, že to je pre neho typické. A myslím si, že pán Perhofštát bude určite ďalej citovať pani Margaret Thatcherovú v budúcnosti a jej slova múdrosti, ale je rozhodne e, dôležité, aby sme mali serióznu diskusiu o budúcnosti Európy, pretože je potrebné, aby sme riešili e, otázky, ktorým čeli Európa. E, je dôležité, aby sme si uvedomili, akú, akým, akým výzvam je vystavená Európa aj na globálne globálnom trhu. A tieto výzvy sa v, čoraz prehlbujú a pokiaľ ide o smerovanie Európy, tak e, čoraz väčšmi sa prejavujú obavy z tohto smerovania. Keby ľudia prestali dôverovať EÚ, tak zrejme e, je to aj e, dôsledok toho, že mnohí e, tí, čo sedia v tejto snemovni, prestali dôverovať ľuďom svojej krajiny a to je nepripustné, pokiaľ chceme vytvoriť víziu pre Európu. To si však vyžaduje radikálnu zmenu v spôsobe nášho myslenia, v spôsobená nášho konania. Európa skutočne stojí na kryžovatke a európsky projekt sa ocitol v ťažkostiach, pretože jednotná únia sa posunula veľmi ďaleko od toho, čo si ľudia želajú a čo dokážu ekonomiky e, urobiť. Takže nemôže byť Európa zameraná sama na seba, ale musí sa e, zamerať praktickým spôsobom. Ale ako to dosiahnuť? Prv prvom rade musíme reagovať na krizu tým, že otvoríme naše trhy a musíme riešiť aj demokratický deficit. Musíme totiž uznať, že národný štát to nie je zastaralý koncept, ale je to stavebný kameň legitímnej vlády. Potrebujeme praktický prístup k riešeniu spoločných problémov a nemôžeme sa nechať riadiť ideológiou. Pokiaľ ide o kritické preskúmanie celého aký spoločenstva, je to nevyhnutné na to, aby sme e, predišli strate tisíckam e, pracovných príležitostí. Je potrebné, aby sme rozšírili pôsobnosť jednotného trhu, aby sme rozšírili digitalizáciu a zameriavali sa na skutočne pridanú hodnotu, e, ktorú môže priniesť pre európsku konkurencieschopnosť oblasť takisto. To musíme robiť aj vo vzťahu k Indii a ďalším rozvíjajúci sa, rozvíjajúcim sa ekonomikám. Pán predseda, takéto reformy budú možné len tedy, keď skoncujeme s mentalitou našich politikov, ktorí sa tvária, že majú odpovede na všetky problémy. A pokiaľ ide o Margaret Thatcher, dovolte mi citovať Ronalda Reagana, ktorý povedal, že um, často naše dobré úmysly majú nezamýšľané dôsledky. Je potrebné, aby sa ľudia ujali vlastnej zodpovednosti, aby takto prispeli k ekonomickému rastu a zamestnanosti. Ak chce byť Európa skutočne ekonomicky životaschopná, je potrebné, aby v tom e, politici nezavadzali. Pán predseda, e, páni poslanci, e, je potrebné, aby sme upustili odlúčili od nášho doterajšieho fungovania. A my nechceme ani Európu a la nechceme ani Európu e, členov prvej a druhej kategórie, ale potrebujeme otvorený a flexibilný trh, kde všetci budú rovnako cenení a bude to Európa, ktorá bude skutočne zjednotená v rôznorodosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kenen. A teraz mene e, skupiny EFD Pán Helmer. Vážne pán predseda, zdá sa, že pán kancelár Feynman rozumiem určitým programom Európy, avšak jeho riešenie spočíva v tom, aby sme mali viac Európy. To je víťazstvo e, nádeje nad skúsenosti a ideológie nad e, reáliou. Skutočnosť spočíva v tom, že Európska únia už dlhodobo je v úpadku. V roku 90 na nás pripadalo 30 globálneho HDP, v súčasnosti asi 20 globálneho HDP. Do roku 2050 to môže byť aj 10 globálneho HDP, dokonca ešte menej, ako budeme sa stále držať tých, tých e, emisných cieľov. Dovolite, pán Fechovstad, aby som e, mohol sa slobodne vydriť. Dôvodom e, tohto úpadku je predovšetkým to, že sme colnou úniou, ale colné únie sú e, staré modely 19. storočia a takmer nik iný vo svete sa pre ne nerozhodne. Okrem toho, colná únia E, je zaťažená mimoriadne e, e, s nákladnými reguláciami a to vytlač neumožňuje priemyslu sa vyvie. Regulácia stojí asi 100 miliard eur ročne a to len v Spojenom kráľovstve. Po tretie, máme politiku v oblasti energetiky, ktorá poskytuje Európe najdrahšiu energiu na svete. To podkopova našu konkurencieschopnosť a vyhania e, mm, energeticky náročné e, priemysly preč spolu s e, mm, pracovnými miestami a neprispieva to ku zníženiu emisí. Vy e, peniaze na veterné mlyny, Ehm, zadlžujete dieťa, nič nedosiahnete. A po štvrté, máme katastrofu s jednotnou menou. A Lord e, Lorson, bývalý minister za ehm, financí Británie, povedal, že to je nezodpovedná e, avantúra. E, pán Barroso tvrdí, že najväčšia kríza uplynula. To nie je pravda. Nič sa neurobilo, aby sa e, vyriešila nerovnováha medzi severom a juhom. Budeme potrebovať e, permanentné fiskálne transfery z severu na juh a to budú, bude nepriateľné pre nemeckých daňovníkov, takisto ako úspory, nezamestnanosť to, čo sa snažíte nanútiť Južnej e, Európe, bude nepriateľné pre voličov. Európska únia je možno, že sa rozpadne. E, politika fiskálnej bankovej únie rozdeľujú eurozónu a zvyšok únie. V Spojenom kráľovstve je stále väčší odpor voči členstvu v únii. Premiér sa snaží uchlacholiť opozíciu a e, požaduje repatriáciu právomoci, ale však to nebude vítané e, v Bruseli a neuspokojí našich obyvateľov. Voliči chápu, že členstvo v Únii znamená väčšiu chudobu, menej demokracie, menej slobody. Ľudia chcú mať slobodu, nezávislosť a demokraciu a správne uzavreli, že bude, e, budú sa mať lepšie bez Európy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zjednotená hľavica, pani kolegyňa Cimer. Pán Verhofstadt. Dovolte, pán Verhofstadt, počúvajte prosím vás, pani kolegyňu Cimer. Nebudem, nenechám sa sprovokovať kolegov z opozície. Ide predovšetkým o tom, aby som vyjadrila vám, pán kancelár, svoj rešpekt, úctu v súvislosti s tým, že ste sem prišli. Tým ste urobili určitý milník, pretože nie je celkom jasné, že člen Rady e, Európsky parlament sa postaví e, pred e, parlament. To urobila pani kancelárka Merkel v novembri, ale je to často vec. Sme pod tým domom, že v Rade nie veľa premiérov chápe, že Európsky parlament to nie je nejaká maličkosť, že tu sa robia dôležité rozhodnutia o budúcnosti Európskej únie, že to je možno robiť iba spoločne s Európskym parlamentom, s úctou voči parlamentu a že tie argumenty, ktoré má parlament, napríklad keď má e, určitú pozíciu voči rade a mm, nezdieľa názor, že treba e, zredukovať finančné e, rámce, že treba zredukovať kohezné a štrukturálne fondy, a častokrát e, títo argumenty nezohrávajú e, žiadnu úlohu e, medzi vládami. Chápem túto možnosť rozprávy ako určitú ponuku aj zároveň aj výzvu voči ostatným členom rady, aby sa vynesnažili, a povedali, že sa dinštancujeme od určitých snah, že e, e, e, netreba nahradiť komunitárnu metódu unijnou metódou a mm, nechceme zredukovať kvôli hospodárstvu, demokraciu, musíme mať spoločnú zodpovednosť voči ľuďom bez ohľadu na to, v akom regióne únie e, žijú. To sú ľudia, nielen občania, občanky únie, to sú všetci ľudia, aj utečenci, migranti, emigranti, príslušníci, príslušníci etnických menšín, že všetci majú ľudské práva, ktoré e, e, si vážime v Európskej únii. Poprosím vás, aby ste nám pomohli prispieť k tomu, aby v budúcnosti ľudské práva a požiadavky na uplatnenie ľudských práv sa neredukovali v Európskej únii Ide, nejde iba o právo na uplatnenie eh, vnútorného trhu, ide o to, aby sme neskoncovali eh, s tými eh, opravneniami európskych občanov a občianiek. Musíme im vysvetliť, aké majú práva aj v rámci vnútorného trhu musíme znovu nastoliť demokraciu s tým, aby občanka, občanky a občania e, boli získané pre túto prácu. A treba si uvedomiť, že demokracia, demokratizácia Európskej únie a solidarita, sociálna Európska únia sú navzájom e, tesne spojené e, musíme to vedieť všetci. Vyzývam vás aj ostatných, treba skoncovať s autorit monetárnou politikou e, e, e, politikou úspor. Aj komisia prednedávno povedala, že politika úspor nie je všelijakom na to, aby sme vyťahli Európsku úniu z krízy. Nie je možné pokračovať v tom, aby verejné statky sa privatizovali, sa vypredávali. Je to v príkrom rozpore s tým, e, že do budúcnosti Európskej únie potrebujeme mať viac spoločného, spoločného liberalizácia, privatizácia verejných e, e, služieb a statkov, sociálnych systémov, odmietnutie minimálnej sociálnej ochrany alebo ekologických noriem je veľkou prekážkou, keď to všetci pochopíme, keď sa pozrieme voči tomu na to všetci e, v Európskej únii potom e, ľudia nám povedia, takúto úniu chceme, nechceme redukovať, takúto úniu chceme jej mať viac a potom e, to bude príkladom riešenia pre viacročnú finančnú štruktúru, pre štruktúrne fondy. Vnímam za absurditu, keď E, politické e, strany e, v spolkovom parlamente o tom premyšľajú. Myslím si, že je to výzovočí nám všetkým a musíme poskytnúť skutočnú podporu, aby sme odstranili ozajstné príčiny krízy. Teraz za nezaradených má slovo poslanec Martin als Publikation hat kritika ako publikácia nás e, tu spojila a kritika v parlamente nás e, ne e, rozdelí a tak ďalej, Werner. A ešte prosím ťa ešte viac. Ja by som ťa rád vyzval k tomu po tejto tvojej reči EU treba kritizovať, pretože sa musí kritizovať, to vieme, ale v krize to vieme oveľa lepšie, potrebuje naliehavo veľa eh, z Európskej únie a neposlednom rade eh, práve, aby eh, sme vystúpili proti tým zvádzajúcim zvádzajúcemu štvaniu. Pán spolkový kancelár, ty si hovoril veľa o solidarite, ďakujem, ale v minulých rokoch bolo príliš veľa solidarity s bankami a príliš málo s občanmi. Nejde o boj proti Dunom, ale my chceme um, masívne vyzvať uh, radu k tomu, aby ste konečne prelomili um, moc bank uh, v uh, tej otázke kritéria um, príliš, veľký, príliš veľká banka na bankrot a takisto pri preskupovaniu ziskov musíte s tým konečne skončiť. Máme ešte jednu minútu. A mm, druhý e, prístup je, druhé východisko je, aby ste sa postarali aj o ozajstnú účasť e, občanov, potom bude z toho únia občanov a nie banková únia. Herr Bundeskanzler, bitte sehr. Pán spolkový kancelár. Sie werden, Sie werden verstehen, dass ich mich für die Určite porozumiete, že za doterajšiu diskusiu sa chcem eh, poďakovať bez toho, aby som eh, rozobral jednotlivé podrobnosti, no chcem osobitne vyzdvihnúť eh, dva mm, body a krátko sa k nim vyjadriť. Jeden je k poslancovi Kodnanovi, ktorý hovoril o prúznosti. Viete, prúznosť pre neoprávnenú vec je zla a prúznosť pre spravodlivú vec je podľa mňa správna cesta. A teraz e, sa dostanem k otázke, ako je táto prúžnosť v našom hospodárskom systéme zmysluplná. Je zmysluplné, aby sme sa postarali o to, aby sa e, štruktúry reformovali a um, to je aj možný potenciál úspor a odborania byrokracie. Ale nemôže e, to byť prostredníctvom prúžnosti, keď e, jedni, e, ako sa dokázalo e, v kríze finančných trhov, e, riskujú to, čo musia placovia daní zaplatiť. A takúto prúznosť si nemôžeme dovoliť a preto je tu zmes smerníc e, a nariadenia predpisov, e, ktorí e, neručia za spravodlivosť, ale za to, že keď niekto urobí nesprávne, nesprávne nezodpovedné rozhodnutie, takže to musí sa aj zaplatiť a v tejto oblasti musí byť kontrolovaný a preto to musí byť tiež predmetom otázky prúznosti aj spravodlivosti. Ja chcem pánovi Helmerovi povedať, že si myslím, že Eh, opozícia proti Európskej únie eh, v nejakom štáte stúpa len vtedy, keď sa pokúsia ehm, v, tej, v tom štáte všetky eh, zlyhania ehm, zvaliť na Európsku úniu a ehm, presvedčiť občanov, že sami by si to sami lepšie zvládli ale myslím si, že nesmieme um, podceňovať občanov, uh, pretože vedia, že aj v národnej, aj v spoločnej európskej uh, politike uh, platí, že lož má krátke nohy. A preto som za tú diskusiu, um, pán Verhofstadt to už vyslovil, to často v rozpore s kolegom Cameronom, pretože som presvedčený o tom, že je to otázka um, cti a úprimnosti e, pripustiť, e, že v našich štátoch e, sme dosiahli silné výsledky a úspechy len preto, že sme zriadili spoločné trhy. A chcem povedať niečo k otázke konkurencieschopnosti. Tu možno zvyšovať tým, že sa lepšie vzdelávajú mladí ľudia a preto som za uh, Eh, odborné vzdelávanie a eh, za eh, záruku vzdelanosti mladých. Môžeme zvyšovať konkurenceschopnosť tým, že budeme inovatívni toto je ťažká téma, pretože všetci vieme, že pri prostriedkoch eh, na výskum a spoločný európsky eh, výskum v týchto ťažkých časoch máme všetci plné ruky pláce, aby sme eh, zabezpečili dostatočné prostriedky na financovanie. Ale som presvedčený, že politiku konkurenceschopnosti môžeme hm, posilniť aj tým, že zväčšíme si záhradku a že spoločné strany v celej Európe budeme rovnako presadzovať e, a e, to je e, hospodárska súťaž, ktorá v iných štátoch často bez demokracie bola naplnená, ale my máme vlastné metódy a demokratické metódy a metódy slobody, ktoré nám umožňujú zvyšovať konkurenceschopnosť a preto nemôžeme zniesť taký prístup, že musíme znižiť mzdy a e, sociálne zabezpečenie a e, toto nie je cesta a e, ja som hrdý na to, že sa snažíme o konkurenceschopnosť s týmto demokratickým modelom v Európe. Pán Fajman, teraz e, ste oslovili dvoch šéfov politických skupín, to sa dostane do zapisnice. Teraz slovo má pán eh, kolega eh, Karas, vážne pán kancelár, dámy a páni, je to dôležité, že ste prišli dnes v Európsky parlament eh, a, my, a vítame signál, ktorý tým vysiela kancelár Európskej únie a nám som rád, že e, spolkové e, e, kancelárii častejšie vystupujú v Európskej únii a nepíšu do Kronen Zeitung. Naozaj akceptancia je veľmi dôležitá a je to úzko súvisí s našim členstvom v Európskej únii a rozšírením Európskej únie. Budúcnosť Európskej únie úzko, je úzko spojené s ďalším rozvojom európskej demokracie a chcel by som e, vás chcel vyzvať, aby ste sa e, e, zasadili za to, aby sme čím skôr sa dohodli o budúcnosti Európy a vytvorili politickú úniu. Zasadte sa za to, aby na samite sa vytvorila naozaj skutočná druhá komora pokiaľ ide o budúcnosť Európy v podmienkach globalizácie a krízy, Všetko závisí od toho, či sa nám podarí presadiť ďalšie integračné kroky e, e, e, s tým, aby sme mohli otvorenejšie a častejšie sa radiť s občanmi. Myslím si, že Rakúsko by to mohlo a muselo urobiť. Môžeme sa opierať naše historické skúsenosti, geopolitickú pozíciu a dobré výsledky E, v sociálnej a ekonomickej oblasti. E, musíme robiť ďalšie integračné kroky. Ide o, o, o budúcnosť e, Európy, o jej zakotvenie v srdciach a v hlavách ľudí. Je dobré, že v rozpočte sa chceme vytvoriť, nechceme vytvoriť očakávanie, ktoré sú zakotvené iba na znižení nákladov. To nestačí. Európska únia musí získať všetky prostriedky, ktoré potrebujeme, aby sme naplnili všetky cieľe, očakávania a projekty. A ešte jedna vec. V nedelu budeme mať referendum a myslím si, že otázka európskeho rozmeru a medzinárodnej zodpovednosti eh, ohľadom toho, či treba mať eh, eh, povolovanie do armády alebo profesionálnu armádu. A je veľmi dôležité aj to, ako Európska únia sa vníma v Rakúsku. Ak dosiahneme väčší koncenzus v Európskej únie, ak občania sa budú vnímať ako súčasť únie. Ak politici nebudú zohrávať eh, nejaké eh, nekalé hry, potom európsky eh, rozmer bude silnejší ako iba vnútroštátny. Myslím si, že máme tu viacerých poslancov zastupujúcich Rakúsko. Nemôžeme skracovať e, ten čas. E, viacerí poslanci sa e, vyjadrujú z Rakúska. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega Helmer hovoril o mrhaní e, daňových peňazí. Ja si myslím, že e, ozajstné mrhanie daňových peňazí je dobre zaplatený poslanec, ktorý nemá čas, e, aby si vypočul odpoveď na svoje otázky kolegovia, e, minule e, povedal e, mi talianský kolega, že je dobré, že Fajman príde a to preto, že v časoch temna v rade stále držal to sociálne svetlo pri živote. A ja si myslím, že to nebolo ľahké v rade a u nás to tiež nie ľahké, ale myslím, že v rade to bolo osobitne ťažké urobiť a preto je dobré, že ste prišli a myslím, že to možno urobiť a dodržať len vtedy, keď e, máme e, postoj e, zasadiť sa o spravodlivosť a o solidaritu a o sociálnu vyváženosť e, a to e, dokážeme len spoločne a nie osamote a nie na národnej úrovni a preto to um, robíme a musíme to robiť a musíme vydržať. A teraz máme veľký problém. Myslím, že najväčší problém, ktorý máme teraz je nezamestnanosť mládeže v Európe. Nie je nič horšie ako mladí ľudia bez výhľadu. Mladí ľudia, ktorí e, sú výborne vzdelaní, ktorí vedia všetko a potom zrazu stoja na ulici. A Mm, Toto výzvu môžeme, eh, hoci máme, eh, v, máme aj v Rakúsku, hoci to máme dobré modely, ako eh, proti tomu bojovať. Uh, um, Rakúsky spolkový úrad um, proti tomu bojuje, ale to len vďaka uh, spoločným metodám v Európe, aby sme mohli ponúknuť vďaka uh, mladým ľuďom perspektívu a e, to nám nestačí, aby sme o tom e, len diskutovali a to musíme ľudí v Európe opäť do toho zaangažovať, u nich vzbudiť nadšenie, aby sme to nadšenie vzbudili je podľa mňa nutné, aby sme vystúpili proti tým, ktorí chcú rušiť Európu a vystúpiť proti tým, ktorí hovoria, že vyhoďme z eurozóny všetkých tých, ktorí nie sú takí ako my a uh, potom proti tým, ktorí hovoria, vystúpme sami z eurozóny. Čo by to znamenalo? Zlyhanie Európa by, eura by bolo najhoršia uh, ekonomická katastrofa Európy a kolegovia, to sa netýka špekulantov, a to sa týka ľudí, ktorí tvrdo pracujú e, pre svoje peniaze a preto si myslím, kolegovia, pán spolkový kancelár, že sme na správnej ceste a je to pravda, že to, čo môžeme spoločne dosiahnuť, je oveľa viac ako súhr našich e, jednotlivých e, mocí. A preto vás vyzývam, aby sme postupovali v tomto smere, aby sme to robili spolu pre ľudí v Európe. Ďakujem pekne, pán Lefrit. A teraz v mene liberálov pani Vertman. Vážne pán Bund, e, e, spolkový e, kancler, vašu prítomnosť vnímam tak, že to bude motivovať ostatných hlav štátov a vláda by s nami diskutovali o budúcnosti. E, Myslím si, že Rakúsko má dobrú pozíciu medzi ostatnými členskými e, krajinami, pretože e, e, aj v otázke nezamestnanosti mladých ale chcel by som pripomenúť tých, ktorí žijú v chudobe v celej Európe. Na riešenie nezamestnanosti, najmä vysokej nezamestnanosti mládeže, treba robiť správne kroky e, a tieto kroky musí byť trvalo udržateľné. A e, chcem sa vyjadriť z viacročnej e, finančnému rancu. Bolo by dobre zrušiť rabat a využiť tieto prostriedky pre e, e, dlhodobo udržateľné riešenie e, problémov nezamestnosti mládeže. Nesmieme pripustiť, aby dobre vzdelaní mladí ľudia sa ocitli na ulici. Musíte spoločne s vedúcimi predstaviteľmi vláda štátov vykročiť správnym smerom a zabezpečiť rozvoj, ktorý bude dlhodobo udržateľným s tým, aby sme na základe spolupráce mohli E, zachovať ten pokoj mier, ktorý sme získali pred viac ako 60 rokmi a teraz v mene zelených pani Lunaček. Ďakujem pekne, pán predseda, pán spolky kancelár. Aj ja chcem e, vyjadriť, že som rada, že ste dnes do Európskeho parlamentu, že sa diskutujeme ja hovorím to aj bez ironie, že e, ja som sledoval vašu úžasnú zmenu E, v Krone Zeitung, že ste sa stali e, veľký proeurópan a ja vám za to ďakujem a dúfam, že pri tom ostanete. Vaša dnešná reč sobra týmto smerom pán Spoky Komár. E, chcem vysloviť uznanie za vaše jasné vyjadrenia. Ste ste spomínali nezmančnosť mládeže a záruku pre mládež, ale táto záruka na európskej úrovni bude existovať len, keď na to budú peniaze a tie v sociálnom fonde nie sú. A keď o tom hovoríme, pán spolký kancelár, tak chcem vás vyzvať, aby e, Rakúsko konečne e, odsúhlasilo balík proti daňovým únikom a aby e, sa k tomu predalo, aby sa Luxemburskom spolu nebojkotovalo tú smernicu a aby jasne udávalo mena medzinárodných daňových podvodníkov, ktorí si ukladajú peniaze v rakúskych bankách. Táto iniciatíva, mm, túto iniciatívu, pán spolkový kancelár, od vás potrebujeme. A drahovať vec, ako viete, teraz sedáme v Strasburgu a Európsky parlament má e, tri e, sídla, tri mesiace má pred tromi mesiacmi um, tento parlament eh, veľkou väčšinou sa uznesol na to, aby požiadala radu, aby spoločne s nami uh, eh, vypracoval plán, ako um, budeme môcť dospieť k uh, jedinému sídlu. Väčšina z nás chce Brusel a ja by som bol rada, aby ste aj uh, v rade túto iniciatívu presadili, aby uh, sme uh, v budúcnosti mohli eh, vás eh, privítať eh, v jedinom sídle tohoto parlamentu. Paxos. Teraz za frakciu FD pán Paxos. Pane kancleri, pirmininke, kolegos. Vážna pani kancelár, vážny pán kancelár, vážny pán predseda, milí kolegovia. Myslím si, že neexistujú relevantnejšie ako ich ako Deň zjednotenej Európy dnes. Nemôžeme e, zabúdať na to. V opačnom prípade sa dostaneme do situácie, keď naša ambícia stať sa silným nezávislým spoločenstvom, ktoré nás zjednotilo, nás rozbije kvôli individuálnym e, ambíciám a všetci ostatní budú e, závisieť od vole a rozhodnutí tých silnejších. Nemôžeme naďalej vytvárať spoločenstvo štátov rovných a rovnejších. E, e, sme v kríze, e, je tu vysoká nezamestnanosť a nedokážeme sa rozhodnúť, ako dosiahnuť dobré výsledky. Naše dejiny sú dejiny nezávislých štátov a Čím viac budeme hovoriť o federalizme, tým e, viac sa ľudia budú prikladňať k tomu, aby opustili túto úniu. Ďakujem. V Rakúsku existujú veľký e, skeptický postoj voči Európskej únie. Ľudia sú e, e, e zneistení častokrát, e, majú odmietavý postoj, pocitujú demokratický deficit, nedostatok transparentnosti a mnohí ľudia nadobodajú dojem, že únia sa nezapodobá E, ich problémami, ale sebou e, e, samo. Musíme to vážne brať na vedomie, musíme objektívne a pochopiteľne hovoriť o výhodách a nevýhodách členstva Unii. Vážne pán kancelár, to nie sú moje slova, nie sú to slova pravého populistu, to je dvakrát citovaný list z najväčších, najväčšieho denníka Rakúska E, e, častokrát e, Cameronovi sa vyteká, že doma a v Únii hovorí rôzne. Pán kancelár, musíte sa rozhodnúť, či chcete získať podporu našich občanov alebo eurobyrokratov. Myslím si, že to je to, čo ste vtedy napísali. Ďakujem pekne. A teraz pán Kilan v mene FP. Pán predseda, budúcnosť Európy znamená niečo praktické a v prvom rade um, by sme brali našu spoločnú politiku vážne, pretože nie je to voľba medzi federálnou Európou a EÚ národných štátov. Je to medzi prevládaním spoločných záujmov alebo prevládaním národných krátkodobých záujmov spoločná mm, zahraničná bezpečnostná politika, spoločná obranná politika, spoločná energetická politika, spoločná mm, politika mm, internetovej bezpečnosti a spoločný trh a hlavne digitálny trh a dovršenie EMU, toto je ozaj na budúcnosť Európy, to nie utopia. Je to na dosah. Je, toto je problém politickej vôle, ktorá chyba. Áno, ale ešte viac to je problém mentality tiež. Jeden smer je mm, pozerať na štátne inštitúcia, inštitúcie ako e, spoločnosti, ktoré poskytujú blahobyt a verejnú službu. E, na druhej strane je tu pocit, že sme spolu vlastníkmi štátu a Európskej únie, to znamená spolu zodpovednosť. Nie presúvanie zodpovednosti, volených e, zástupcov alebo inštitúcie, ale aby sme sa aj sami snažili zmeniť sami seba. Minulý rok ukázal najmenej dve veci. Finančná kríza je zakorená v prehlbení krízy hodnot a morálnych postojov. Po druhé, mm, štátny model blahobytu a spotreby za posledných 30 rokov nebude udržateľný. Preto zmena myslenia a ujatie sa zodpovednosti je kľúčové a e, ďalšia alternatíva by bola Huxleyho e, Bravinový svet. Ďalej má slovo pani Berez za socialistov. Ďakujem, pán predseda. Pán kancelár, k sociálnej otázke Rakúsko dalo základ veľmi dobrého návrhu na európskej úrovni e, s zárukou pre mládež. Ďakujem za túto iniciatívu, ďakujeme za, tento, za túto loptu, ktorú sme mohli e, odkopnúť a reagovať. E, tento návrh bude môcť byť európskym návrhom, aby nasledujúce 4 mesiace v týchto ťažkých mesiacoch, aby sme našli riešenie pre mladých, ale bude potrebné aj tento návrh e, financovať. A ten návrh e, financovania z Európskeho sociálneho fondu je veľmi dobrý, ale máme tu aj diskusiu teraz o finančných perspektívach a bolo by potrebné podporovať myšlienku vytvorenie toho e, sociálneho fondu a jeho teda zaistenie do výšky 25 aby sme túto solidaritu mohli e, financovať tak, ako e, sa s ňou identifikujeme v EÚ. Na to potrebujeme, aby Gréci e, si mohli zrekonštruovať a obrániť ich fiskálny systém. Tiež sa hovorilo, že Nemci by mali pomôcť Grékom, pretože E, niektoré peniaze nepatrioticky Gréci schovávajú, e, teda financie v nemeckých bankách. A na to všetko potrebujeme e, pokrok v smernici o daniach z úspor a vy musíte zohrať dôležitú úlohu, aby sme sa dostali z tejto patovej situácie a aby sme slovo solidaritu a realita mohli spolu skloňovať tak, lebo vieme, že grécky štát to naozaj potrebuje a potrebuje akcie na európskej úrovni. Ďakujem, pani Bereš. A teraz... teraz má sa slovo za nezaradených slovo pán Štadler. Pán spolkový kancelár, eh, vnútorná politika sa robí tu doma a ja by som e, sa e, zriekol to, aby e, som hovoril niečo o kríze medzi vami a vašou ministerkou financí. Tak no, chcem hovoriť o tom, čo sa stalo v tejto kríze. My sme presunuli to riziko na európskych daňových poplatníkov. My sme nič nevyriešili. Napriek my z toho máme rekordnú nezamestnanosť v Španielsku a Portugalsku viac ako 20% a u mladých viac ako 50% a nulový rast a politika e, spoločných dlhov. Máme e, bankovú uniu, e, ktorá finančný sektor ušetrí a špekulanti sa nemusia ničoho obávať. Nemáme hoci to rada sľubila európskym daným poplatníkom, máme e, to e, namiesto toho e, daňových podvodníkov a kolega nemá k tomu žiadne riešenie. Miesto to máme miliardové platby už 10 ročia krízovým štátom, ktoré teraz zase dostávajú peniaze a ručenie, ktoré za nich máme bez toho, aby tam nastali stabilitu a bez toho, aby tam dospeli k strukturálnej zmene a miesto toho, aby oni e, ozdravujú rozpočet, miesto toho e, žiadajú o zdravie a na to ste nemuseli prísť do Strasburgu, aby ste vám to dokázali. A teraz pán e, Milan Mon. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán federálny kancelár, za, váš, za vášho solidárneho ducha, za vaše úvahy o budúcnosti EÚ táto budúcnosť, ktorá má menej neistoty ako pred rokom pokrok v druhom pol roku roku 2012 vradiate z rozhodnutia ECB umožnili prekonať pochybnosti o tom, e, o budúcnosti eura, o samotnom integračnom procese. To, čo sa dosiahlo, ešte nestačí. Sú potrebné národné reformy, treba pokračovať v tom, aby daňová a menová únia bola na potrebnej úrovni a aby sa e, zmenšila tá veľká asymetria, ktorá existuje. Dokument tzv. štyroch predsedov musíme podporiť a je známe, že španielské orgány ho podporujú. Pán kancelár, je potrebné, aby verejná mienka a mladí podporovali európsky projekt, ale urobia to len vtedy, ak EÚ bude solidárne riešiť krízu keď sa EÚ bude chápať ako riešenie a nie ako problém. Toto je rozhodujúce, čo potrebujeme dnes. Chceme prispieť k tomu, aby sme sa dostali z krízy. A ešte druhý argument pre európsku integráciu. Ide o nový kontext v multipolárnom, eh, vzájomne závislom svete viacerých aktérov. V tomto svete, ako povedal pán Barozo, je dôležité, aká je veľkosť a my zjednotení budeme silnejšie. Inak by sme boli bezvýznamní. Európa budúcnosti a budúcnosť Európy vyžaduje jednotnejšiu zahraničnú politiku, tak ako to stanovila Lisabonská zmluva. Ďakujem, hovorí pán predseda. A, za a teraz pán, pán Gualtieri. Pán kancelár, diskutovať o budúcnosti Európy znamená odpovedať na dve otázky. Európsky sociálny model je záťažou alebo je zdrojom pre riešenie a prečelenie globalizácie a oživenie e, môže sa riešiť len na národnej úrovni, alebo mali by sme mať skutočné e, európske riadenie. Ak odpovedáme áno na obe otázky, tak sa tešíme, že ideme rovnakým smerom Európa stability, kde bude ekonomický rast, solidarita a demokracia. E, slepá prísnosť a škrty to neznamená nezodpovednosť v rozpočte, ale znamená to podporiť rozpočtovú politiku, podporiť spolurozhodovanie a podporiť e, sociálnu súdržnosť a preto potrebujeme európsky rozpočet hodný svojho mena, ktorý bude vychádzať vo vlastných zdrojov, dostatočný e, fond a tiež konsolidovanie E, daňového systému a daní, aby sme mali anticyklické politiky, ktoré nebudú postihovať občanov. Preto je potrebné patrične financovať takéto programy a zároveň musíme našim mladým dávať záruky do budúcnosti. Ďakujem, pán kancelár, za to, že ste tu dnes medzi nami. Ďakujeme vám za vaše slova a sme si istí, že v budúcich mesiacoch lepšie definovanie Európskeho sociálneho paktu a e, skutočná menová a hospodárska únia, ktorá bude solidárna, bude mať aj vašu podporu. Ďakujem a teraz pán Sarius Volsky. Ďakujem, pán predseda. E, pán kancelár, vítam vás a ďakujem za podporu európskej veci. Avšak som očakával viac, čo sa týka budúcnosti európskej architektúry z, od kancelára, ktorý je uprostred medzi eurozónou a krajinami mimo eurozóny. E, ľutujem, že e, vedúci predstaviteľ e, vlády krajiny eurozóny hraničiacej s krajinami mimo eurozóny nehovoril nič o nebezpečenstve dvojrychlostnej Európy a hrozbe toho, že Európa sa môže znova rozdeliť. E, myslím si, že to by malo byť e, niečo, čo najviac mm, e, znepokojuje Rakúsko, ktorá vždy podporovala stredoevropské krajiny, európsky rozmer. Zachrana Európy by nemala byť na okor rozštepenia Európy, dvojrýchlostnej Európy. To by bolo zlé pre záujmy Rakúska. Úvodom ste hovorili o krajinách, ktoré sú čistými prispievovateľmi. Nepáči sa mi takéto označenie, pretože každá krajina, e, ktorá je čistým prispievovateľom, je e, bohatá a e, zo samotnej definície je najväčším krajinou, ktorá najviac získa z jednotného priestoru. Reformy by nemali viesť k formálnym inštitucionálnym rozdielom medzi eurozónou a zvyškom. Nemali by sme umožniť, aby E, ostatné členské štáty sa vypudzovali smerom e, preč od centra, smerom k periférii e, a chýba nám návrh, ktorý by spomínal osobitný rozpočet pre eurozóny a teraz záverom pán Brok v mene FFP. Vážny pán predseda, vážny pán kancelár, vážny pán komisár, vážne kolegovia. E, e, počul som, e, že sa tu hovorí o liste v Kronen Zeitung. Ďakujem pekne, pán spolkový kancelár, za to, že ste v súvislosti s konkurencie s ochopnosťou, štruktúrnymi zmenami a rastom. Myslím si, že takéto správne chápať a dúfam, že počas nasledujúcich mesiacov, keď sa bude rokovať e, o viacročnom finančnom e, rámci, aby sa stadiel nestratil e, výskum a vývoj. A veľmi dôležité, čo povedal Sarius Volsky, jednotný trh znamená, že všetky krajiny preberajú na seba otázky zodpovednosti. A veľmi dôležité, čo povie v piatok David Cameron v tejto súvislosti E, a je dôležité, aby e, Európska únia a euro by e, bola menou 27 a nie 25 štátov, že nebol by tu žiadny opt s tým, aby bankový dohľad sa mohol a musel dostať do zmluvy, aby sme zrušili komunitárnu metódu a som presvedčený, že tá, tento príhovor um, um, bude za to, aby sme ho zobrali na vedomie. Vážený pán predseda, chcel by som ešte raz e, dôrazne poďakovať vám za túto rozprávu. E, dovolte mi jednu kritickú poznámku, pretože E, e, e, viacerí z vás ste hovorili o Európskej rade a máme veľmi odlišné názory a máme veľmi zložité diskusie. A chcel by som dôrazne sa poďakovať tým, ktorí ste sem prišli, pretože vedete dialog. Máme veľký záujem o dialog s poslancami a ďakujem vám všetkým, ktorí ste E, e, našli čas, aby ste e, prišli na túto rozprávu. A pre mňa je bolo skosťou, že ste ma sem pozvali. Chcel by som osobitne podotknúť dve veci. Poprvé, rozdelenie Európy. A ja som presvedčený, že v takej krajine ako Rakúsko, ktorá má obrovské vzťahy s novými členmi, historické, kultúrne, ale aj hospodárske vzťahy, E, myslím si, že Rakúsko má obrovskú zodpovednosť e, a o tej, e, o tej hospodvednosti hovorili mm, mm, poslanci. Nesmieme pripustiť, aby sme mali dvojrýchlostnú Európu, nejakú osobitnú kategóriu a druhú kategóriu. Som za spoločnú Európu, ale pre túto spoločnú Európu a tu smerom k Davidovi E, nový e, a zodpovedným predstaviteľom Spojeného kráľovstva chcel by som povedať, že v spoločnej Európe, jednorýchlostnej Európe patrí aj to, aby e, nik nebranil ostatným smerom v ďalšom napredovaní. Musíme mať spoločnú rýchlosť, aby sme všetci sa hýbali rovnakým smerom a som presvedčený, že e, ešte budeme mať veľa diskusie o finančnom rámci, ale to, že e, e, sa podarilo to posunúť trochu dopredu, ide o investície. Máme za jedno, že treba investovať, že treba bojovať s nezamestnanosťou a potrebujeme na to prostriedky a potrebujeme mať takýto výsledok aj z hľadiska finančného rámca a musíme požiadať e, všetkých tých, ktorí e, sa neposunuli v tejto diskusii, aby e, sa predsa len posunuli, pretože žiadny výsledok to je zlá odpoveď pre občanov Európy. Tu je požiadavka, aby sme sa začali zapadovať s súčasnými problémami, aby sme urobili správne rozhodnutia aby sme povedali, že e, demokraticky zvolení predstavitelia sú schopní riešiť e, tieto problémy. Chcel by som ešte nadviazať e, na to, čo hovoril pán Štátovár. Predstavme si iba na chvíľu, že by sme pripustili v minulých rokoch, aby niektoré krajiny sa stali nesolventné. To by sa dotklo E, napríklad majiteľov, e, e, ktorí mali obrovské zisky pred krízou. Nie, to by sa dotklo obyvateľov, tých ľudí, ktorí súrne potrebujú pomoc a podporu. A to by E, veľmi poškodilo e, nádej obyvateľov Európy, pokiaľ ide o spoločnú e, budúcnosť. Ja som hrdý na to, že sme nepripustili takúto nesolventnosť a vytvorili sme ochranný e, e, e, val veľmi pozorne som sledoval túto diskusiu a, a mnohé námety, ktoré odzneli, či už ide o boji s daňovými únikmi a tak ďalej, veľmi, s veľmi veľkým úctom e, e, sa budem tomu venovať. Musíme vedieť, že ide o spoločnú prácu a, a som o tom presvedčený. E, spolupráca medzi inštitúciami, medzi komisiou, ostatnými inštitúciami únie, predovšetkým Európskym parlamentom, aj s odpovednými vedúcimi predstaviteľmi vlád, Musíme hľadať spoločné riešenie, spoločný postup a potom e, budeme môcť e, správne urobiť e, záver z finančnej krízy pre spoločnú budúcnosť Európy s tým, aby mladí ľudia v budúcnosti mohli povedať, že sme aktívne k tomu prispeli. Ďakujem pekne, pán spolkový kancelár Fajman, za vaše slova. Ďakujem pekne, kolegovia, za angažovanú rozpravu. Týmto je ukončená.